Po konzultácii politických skupín predseda navrhuje premeniť e, dva body programu. Bod k nestabilnej situácii v Líbii a dôsledky, tak ako to bolo naplánované vo štvrtok ráno, tak bude to v stredu po obede a a bod, ktorý sa má týkať 28. stretnutia e, OSN E, tak to bude miesto stredy e, vo štvrtok do obeda. Ak máte pripomienky,